po vašom príspevku. Zatváram rozprávu, končím rozprávu a v stredu o 12. budeme o tejto veci hlasovať. Dovolte mi teraz spomenúť, dámy a páni, že pokračovanie nášho zasadnutia bude 11. marca 2014 o 8. ráno a potom to bude pokračovať s prestávkami.